Radi by sme začali. Otvieram posiedzenie. Ogłaszam znovenie sesie. Otváram dnešné zasadnutie. Budeme pokračovať e, v našom zasadnutí, ktoré bolo prerušené 17. decembra roku 2009. A musím vám s veľkým smútkom povedať, že Pilar Juarez bol zástupkynia našej misie na Haiti, eh, pardon, na Haiti je ešte stále nezvestná. Pátranie pokračuje. Predtým tu bola, eh, bola eh, v parlamente, nož a dnes samozrejme myslíme na všetkých Hajťanov, ktorých postihlo toto obrovské prírodné nešťastie Európska únia vyhlásila eh, obrovskú pomoc a 150 policajtov bolo vyslaných na Haiti, tiež boli vyslané patracie týmy jednotlivými členskými štátmi. Je to najhoršia prírodná katastrofa v histórii Haiti a jedna z najhorších v celkovej histórii ľudstva. Tiež sa odhaduje, že množstvo európskych občanov zahynulo a mnohí sú ešte nezvestní a preto by som vás chcel teraz poprosiť o minútu ticha.